Allora, buongiorno. Dobré ráno vám všetkým, milí kolegovia. Dobré ráno všetkým. Dovolte mi otvoriť dnešné zasadnutie. Prosím, láskavo sa usadte. Ako určite veľmi dobre viete, na programe dnešného dňa je vyhlásenie kandidátky na pozíciu predsedničky Európskej komisie. Dovolte mi pripomenúť všetkým kolegom, že práve z dôvodu tejto mimoriadnej rozpravy nie je povolená ani spontánna rozprava, ani nie sú povolené otázky systémom modrej karty. Dovolte mi začať s našim dnešným programom a zároveň mi dovolte dať slovo pani von der Leyen na to, aby mohla predniesť svoj úvodný prejav. Nech sa páči. E, pán predseda, dámy a páni poslankyne a poslanci, pred presne, presne 40 rokmi prvá predsednička Európskeho parlamentu Simone Veil bola zvolená a predstavila svoju víziu e, zjednotenejšej a spravodlivejšej Európy. Je to vďaka nej a mnohých e, ďalších e, európskych ikon, že vám dnes môžem prezentovať moju vlastnú víziu Európy. A o 40 rokov neskôr e, s veľkou hrdosťou môžem povedať, že je to konečne žena, e, ktorá je kandidátkou na post predsedničky Európskej komisie. Stala som sa ňou e, vďaka všetkým tým, ktorí prelomili bariéry a konvencie Stala som sa ňou vďaka všetkým tým, ktorí e, vytvorili Európu, mieru, zjednotenú Európu, Európu hodnot. Je to toto európske presvedčenie, ktoré ma viedlo e, počas celého môjho života, mojej kariéry ako matka, lekárka a neskôr ako politička. Je to táto odvaha pionierov ako Simon Weil, ktorá je v srdci mojej vízie Európy. A bude to v tomto e, duchu, e, v ktorom by som chcela viesť e, Európsku komisiu, aby som sa stala jej predsedničkou. Pán predseda, poslankyne, poslanci, zakladatelia Európy vytvorili e, z ruín a e, z popola svetových vojen niečo obrovské. Mier, veľmi silný spoločný trh, bezhraničný obchod, cestovanie, výskum, prácu 500 miliónov Európanov žije dnes medzi Rigou a Limasolom, medzi Atenami a Lisabonom v prosperite a v slobode. Generácia mojich detí si dnes nevie predstaviť život e, bez e, tohto pocitu domova v Európe. Keď sa táto šťastná generácia narodila, my starší sme boli presvedčení, že takto to už bude stále. Dnes je už všetkým jasné, že musíme opäť začať bojovať a e, postaviť sa za našu Európu. Celý svet je vyzvaný aby e, sa správne postavil voči disruptívnym e, vývojom, ktoré sa nevy, ktorý sa nevyhýva ani e, Európe. Demografické zmeny, globalizácia hospodárstva, razantná digitalizácia pracovného sveta, samozrejme klimatické zmeny. Žiaden z týchto aspektov nie je nový. Veda každý e, z nich už e, dávno predpovedala, ale nové je, že dnes ako občania a občianky Európy, úplne jedno, v ktorej krajine žijeme, zažívame konkrétne v našom živote dopady týchto fenoménov. Či už ide o fínskych pestovateľov pšenice, e, ktorých zasiahlo sucho, alebo e, smrteľná vlna horúča vo Francúzsku. Všetci cítime klimatické zmeny či, je to, či, či, je to, či sú to pracovníci v Polsku, ktorí po 20 rokoch práci e, sa musia preškolovať, aby si zachovali prácu, alebo dôchodkyne v Írsku, ktoré sa musia naučiť narábať s online bankingom. Všetci cítime digitalizáciu. Či už ide o regióny v Európe, v ktorých e, zastvárajú školy, nemocnice alebo podniky, Všetci cítime konkrétne demografické zmeny. Toto všetko ponechalo ľudí s pocitom toho, že stratili kontrolu, že stratili prepojenie so svojimi komunitami. Žiadna z týchto víziev nezmizne, nestratí sa. Ale boli tu rôzne spôsoby, ako sa môžeme prispôsobiť, ako môžeme reagovať na tieto trendy. Niektorí sa obracajú smerom k autoritatívnym režimom. Iní zase kupujú svoj globálny vplyv a vytvárajú závislosti tým, že investujú do prístavov a ciest. A iní sa zase obracajú cestou protekcionizmu. Ani jedna z týchto alternatív nie je alternatívou pre nás. Chceme multilateralizmus, chceme spravodlivý svetový obchod, chceme obraňovať systém postavený na globálnych pravidlách, pretože vieme, že to je lepšie pre všetkých. My to musíme robiť európskou cestou. Ale ak sa rozhodneme vybrať sa touto európskou cestou, tak v takom prípade musíme nanovo objaviť našu jednotu. Pretože ak budeme zjednotení dovnútra, nikto sa nebude pokúšať rozdielovať nás zvonka. Zároveň, ak nám sa podarí uzatvoriť tie rozdiely, ktoré máme medzi sebou, tak sa môžeme vysporiadať s tými najväčšími výzvami, ktoré nás čakajú v budúcnosti vážení poslanci, poslankyne. Najväčšou výzvou je zachovať našu planétu zdravou. Toto je najväčšia zodpovednosť a zároveň najväčšia výzva našej doby. Chcem, aby Európa bola prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050. Aby sa nám to podarilo, musíme naozaj prijať veľmi odvážne kroky spoločne. Našim spoločným aktuálnym cieľom znížiť emisie o 40 do roku 2030 tento cieľ nestačí. Musíme urobiť viac, zájsť ďalej. Musíme sa snažiť dosiahnuť viac. Dvojkrokový prístup je nevyhnutný preto, aby sme znížili emisie CO2 do roku 2030 o 50, ak nie o 55 Európska únia bude viesť medzinárodné rokovania s cieľom zvýšiť ambície veľkých globálnych ekonomík do roku 2021. Pretože na to, aby sme dosiahli reálny, reálnu zmenu, nestačí, aby sme boli ambiciozní u nás doma. To samozrejme musíme spraviť, ale svet sa musí posunúť vpred spoločne. Na to, aby sa nám to podarilo, predstavím Green Deal for Europe. A to počas prvých 100 dní vo svojom úrade. Zároveň predstavím prvý Európsky klimatický zákon, ktorý zakotví tieto ciele do roku 2050 do zákona, do právnej legislatívy. Toto zvýšenie našich ambiciozností bude vyžadovať investície na veľkej škále. Verejné prostriedky stačiť nebudú. A práve, práve preto budem navrhovať eh, investičný plán pre udržateľnú Európu, a zároveň časti Európskej investičnej banky sa transformujú na klimatickú banku. Takýmto spôsobom by sme mohli odomknúť 1, trilión eur do investícií v rámci, ďalšej, v rámci ďalšieho 10 ročia. Znamená to, že sa musíme zmeniť. Každý jeden z nás, každý sektor musí prispieť. Od letectva cez námornú prepravu. Tak, aby sme Zároveň zmenili aj to, ako každý jeden z nás cestuje a žije. Emisie musia mať jasnú cenovku, ktorá, ktorá bude meniť naše správanie na to, aby sa nám podarilo túto prácu dotiahnuť do konca a zároveň na to, aby sme zabezpečili, že naše firmy dokážu konkurovať na globálnej úrovni, zavediem tzv. E, uhlíkovú hraničnú daň na to, aby sme sa vyhli uhlíkovým únikom ale zároveň treba si uvedomiť, že to, čo je dobré pre našu planétu, musí byť dobré aj pre našich ľudí, pre naše regióny. A samozrejme, veľmi dobre viem, akú vysokú dôležitosť majú kohézne fondy. Potrebujeme však viac. Potrebujeme spravodlivú tranzíciu pre všetkých. Nie všetky naše regióny majú rovnaké východiska ale všetky naše regióny, my všetci zdieľame ten cieľ, do ktorého sa chceme dostať. A to je práve dôvod, prečo navrhnem Fond spravodlivej tranzície, aby sme podporili tých, ktorí sú najviac ovplyvnení. Toto je tá európska cesta. Sme ambiciózni. Nikoho nenechávame pozadu a zároveň ponúkame perspektívu. Ak chceme uspieť, s našim ambicióznym plánom potrebujeme veľmi silné, silné hospodárstvo. Pretože to, čo potrebujeme vynaložiť, čo chceme investovať, musíme najprv zarobiť. Práve z tohoto dôvodu potrebujeme posilniť chrbticu našeho hospodárstva, malé a stredné podniky. Oni sú inovatívne, sú podnikavé, sú flexibilné a agilné, vytvárajú pracovné miesta a poskytujú odborné vzdelávanie našim mladým. Ale to všetko dokážu robiť len vtedy, ak majú prístup ku kapitálu kdekoľvek na tomto veľkom jednotnom trhu. A preto sa zbavme všetkých bariér, otvorme dvere a konečne dokončíme úniu kapitálových trhov. Naše malé a stredné podniky si to zaslúžia. Zároveň potrebujeme pracovať aj s paktom stability a rastu pretože investície a reformy sú potrebné. A všade tam, kde sú potrebné, mali by sme zabezpečiť to, aby aj mohli byť realizované. Mali by sme využiť všetky nástroje flexibility, ktoré máme v rámci existujúcich pravidiel. Sme hrdí na naše hospodárstvo a chceme ho posilniť. Je tu však ale aj pomerne jednoduchá logika to nie sú ľudia, ktorí slúžia hospodárstvu, je to hospodárstvo, ktoré musí slúžiť ľuďom. V rámci našeho sociálno-trhového hospodárstva musíme zladiť trh so sociálnym aspektom. A práve preto sa pokúsim eh, nanovo zaostriť pozornosť počas európskeho semestra na to, aby sme dokázali udržiavať naše ciele udržateľného rozvoja. A zároveň budem bojovať za spravodlivé dane bez ohľadu na to, či to je pre stavebníctvo alebo či to je pre digitálnu ekonomiku. E, keď veľký, veľké technologické firmy zarábajú velikánske zisky v Európe, je to v poriadku pretože my sme otvorený trh, otvorená ekonomika a povolujeme hospodárskú súťaž. Ale ak zarábajú tieto veľké zisky tým, že zarábajú na našom systéme vzdelávania, na našej zručnej pracovnej sile, na našej infraštruktúre a na našom systéme sociálneho zabezpečenia, ak to je naozaj tak, tak v takom prípade neakceptovateľné, aby oni zarábali zisky a pritom nepratili žiadne dane, e, pretože obchádzajú náš daňový systém. Ak chcú benefitovať z tohoto systému, tak sa potom musia podielať na nesení všetkých bremien vážení poslanci, poslankyne. Európska cesta je takisto aj o tom, že musíme využiť celý náš potenciál. Potenciál našich ľudí, nášho talentu, našej diverzity. Je to o tom, že chceme vytvoriť spravodlivejšiu a, a férovejšiu úniu. A toto ma bude poháňať každý jeden deň v mojom úrade, tak ako ma to poháňalo počas celej mojej kariéry. Urobili sme naozaj veľký kus cesty, odkedy som bola ministerkou pre rodinné záležitosti a museli sme bojovať za to, aby sme zaviedli rodičovské platby a prístup pre zdravotnú starostlivosť pre všetky deti. Ale na to, aby sme dokázali bojovať, nesmieme nikdy prestať je stále príliš ťažké pre ťažko pracujúce rodiny, aby dokázali prežiť, aby dokázali ehm, žiť dôstojný život v Európe. A práve preto chcem zabezpečiť, že pláca, práca sa oplatí. V sociálno-trhovom hospodárstve každý jeden človek, ktorý pracuje na plný úvezok, by mal zarobiť minimálnu mzdu, ktorá mu garantuje dôstojný život. Therefore... A práve preto pokúsime sa vytvoriť rámec, v rámci ktorého samozrejme budeme rešpektovať jednotlivé e, pracovné zákonníky a jednotlivé pracovné systémy, ale celkový cieľ by mal byť ten, že budeme tu mať kolektívne vyjednávanie zo strany odborov a združení zamestnancov, pretože oni sa snažia upraviť minimálnu mzdu podľa jednotlivého sektora alebo podľa jednotlivého regiónu. Samozrejme, uvedomujem si, že sú rôzne modely, ale potrebujeme vytvoriť celkový rámec a chcem lepšiu ochranu pre tých, ktorí prídu o prácu, keď je naše hospodárstvo vážne zasiahnuté. Európska schéma poistenia v nezamestnanosti by podporila naše hospodárstvo a našich ľudí práve v období takýchto externých šokov. Samozrejme, že sú aj národné schémy poistenia v nezamestnanosti, ale takáto schéma zaistenia pre takéto externé šoky je potrebná na úrovni celej Európy. Zároveň potrebujeme väčšiu spravodlivosť a príležitosti pre mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých ľudí je na úrovni 14 v Európe, ale ten rozptyl je od 5 až po 40 v niektorých členských štátoch. Toto nemôžeme tolerovať. Mladí ľudia majú nádeje, očakávania, chcú pracovať, chcú mať budúcnosť. A práve to je naša úloha, aby sme im pomohli to dosiahnuť. A práve preto sa pokúsim zabezpečiť sa schéma záruky pre mladých, s ktorou som začala, keď som bola ministerkou prácu v Rade ministrov bude fungovať čo najlepšie v každom jednom členskom štáte. A zároveň budem podporovať myšlienku Európskeho parlamentu, aby sme strojnásobili rozpočet pre projekt Erasmus ako súčasť ďalšieho dlhodobého rozpočtu Európy. musíme urobiť viac preto, aby sme sa postarali o tých najzraniteľnejších, naše deti. Musíme bojovať proti chudobe. Viem to ako matka siedmých detí, že to je naozaj veľký rozdiel pre celý ich život, ak deti majú prístup k vzdelávaniu, k športovým aktivitám, hudbe, k, zdravým, k zdravému jedlu a k prostrediu plnému lásky. Potrebujeme záruku pre deti, tak aby sme zabezpečili, že každé dieťa v Európe, ktoré je ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, má prístup k základným, k základným právam, tým najzákladnejším, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. A toto im naozaj dá možnosť a neuveriteľným spôsobom to zlepší ich výhľadky do budúcnosti, keď ich podporíme v mladom veku. A to je práve súčasť môjho akčného plánu, aby sme tento pilier sociálnych práv oživili. A začnem doma. Ako príklad. Zabezpečím, plnú rodovú rovnosť v mojom kolegiu komisárov. Ak členské štáty nenavrhnú dostatok ženských kandidátov do komisie, nebudem váhať, aby som si vypýtala nové mená. Od roku 1958 sme mali 183 komisárov. Z toho len 35 bolo žien. Toto je menej ako 20 My predstavujeme polovicu našej populácie. Chceme náš spravodlivý podiel. Zároveň potrebujeme otvorene hovoriť aj o násilí páchanom na ženách ak jedna z piatich žien v Európe ehm, utrpela fyzické alebo sexuálne násilie v Európe a 55 žien boli sexuálne obťažované. Toto rozhodne nie je len problémom žien. Navrhnem, aby sme zaradili násilie páchané na ženách do zoznamu trestných činov, ktoré sú definované v zmluvách Európskej únie a Európska únia by sa mala by mala pristúpiť k istambulskému dohovoru. Som presvedčená, že ak e, dokážeme vyriešiť tieto problémy, ktoré máme, e, výjdeme z toho silnejší ako Únia. Vážení poslanci, poslankyne, kolíska našej európskej civilizácie je grécka, grécka filozofia a rímske právo. A práve náš európsky kontinent si prešiel tým najtemnejším obdobím v čase, keď, keď nám vládli diktátori a keď systém právneho štátu bol celkom pošlapaný. Počas storočí Európania bojovali veľmi tvrdo za svoju slobodu a nezávislosť. Právny štát – je náš najlepší nástroj preto, aby sme obhajovali tieto slobody a na to, aby sme bránili tých najzraniteľnejších v našej únii. A toto je práve dôvod, prečo nemôžu byť žiadne kompromisy, keď hovoríme o právnom štáte. Nikdy kompromis robiť nebudeme. Pokúsim sa zabezpečiť, že využijeme e, kompletnú sadu nástrojov, ktoré máme na európskej úrovni. A okrem toho, plne podporujem celoeurópsky systém kontroly právneho štátu a aby to bolo jednoznačné, tieto nové nástroje nebudú alternatívou k existujúcim nástrojom, ale doplňujúcim nástrojom. Komisia bude vždy nezávislým strážcom zmluv Spravodlivosť je slepá a musí obraňovať právny štát všade tam, kde sa na ňo útočí. Vážení poslanci, poslankyne, právny štát ako princíp je univerzálny. Týka sa všetkých. Počas posledných 5 rokov viac ako 17 tisíc ľudí zahynulo v Stredozemnom mori stal sa tak, e, Sredozemné more sa tak stalo jedným z najsmrteľnejších hraníc na svete. Na mori je povinnosť zachraňovať životy. a zároveň v našich zmluvách a dohovoroch je jasný právny a morálny princíp rešpektovať dôstojnosť každej jednej ľudskej bytosti. Európska únia musí obhajovať tieto hodnoty. Európska únia potrebuje svoje hranice humánne. Potrebujeme chrániť, ale ochraňovať nestačí. Potrebujeme znižovať neregulárnu migráciu, bojovať proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. Je to organizovaná trestná činnosť. Zároveň musíme ochrániť právo na azyl a zároveň musíme zlepšiť aj situáciu utečencov. Napríklad prostredníctvom humanitárnych koridorov v rámci úzkej spolupráce s UNHCR. Potrebujeme empatiu a zároveň rozhodné kroky. Veľmi dobré si uvedomujem, aká zložitá a rozdeľujúca je diskusia o tejto téme. Preto sa potrebujeme pozrieť na e, legitímne požiadavky mnohých a pozrieť sa na to, ako dokážeme e, prekonať rozdiely, ktoré medzi nami sú. Navrhnem nový pakt o, o migrácii a azile, vrátanie opätovného spustenia dublinskej reformy. Takýmto spôsobom sa dokážeme vrátiť k plne funkčnému šengenskému priestoru slobodného pohybu, ktorý je kľúčovým hnacím mechanizmom našej prosperity, bezpečnosti a slobody. Kľúčovým prvkom v tejto ambícii bude posilnená Európska agentúra pre ochranu hraníc. Potrebujeme v tomto smere dosiahnuť stabilnú, stabilnú silu desiatich tisícok ochra, teda strážcov hraníc o mnoho skôr, minimálne do roku 2024. Zároveň potrebujeme modernizovať náš azylový systém. Spoločný európsky azylový systém musí byť presne to, čo hovorí názov. Spoločný. Môžeme mať stabilné vonkajšie hranice len vtedy, ak poskytneme dostatok podpory členským štátom, tým, ktoré, ktoré, ktoré čelia najväčšiemu tlaku práve kvôli ich geografickej polohe. Potrebujeme solidaritu Potrebujeme si navzájom pomáhať a potrebujeme navzájom prispievať k tomuto procesu. Potrebujeme nový systém prerozdeľovania bremena. A zároveň potrebujeme ponúknuť spravodlivú formu podpory krajinám pôvodu, krajinám tranzitu. A to je v záujme oboch strán. Diplomacia, ekonomický rozvoj, investície, stabilita a bezpečnosť. To všetko je potrebné preto, aby ľudia mali perspektívu a zároveň by som vám rada povedala príbeh o perspektíve. Pred 4 rokmi som mala to šťastie, že som mohla privítať 19-ročného utečenca zo Sýrie do mojej domácnosti, do môjho domova. Nehovoril vôbec po nemecky. Bol hlboko poznačený, traumatizovaný svojou skúsenosťou z občianskej vojny a svojim útekom. Po 4 rokoch, dnes, hovorí plynule po nemecky, plynulo po anglicky a samozrejme je, hovorí plynule po arabsky. Je komunitným lídrom počas dňa v oblasti odborného vzdelávania a zároveň, zároveň si robí stredoškolský titul. Po večeroch je inšpiráciou pre nás všetkých. Jedného dňa sa chce vrátiť naspäť domov. Vážení poslanci, poslanky, ako ministerka obrany – som mnohokrát navštívila toto, túto časť sveta, ktorá je zmietaná vojnou. Nikdy nezabudnem na slova niekdajšieho prezidenta Iraku Masuma, ktorý povedal, chceme vidieť viac Európy tu, v Iraku. Svet volá po Európe. Svet potrebuje viac Európy. Som presvedčená, že Európa by mala mať silnejší a zjednotenejší hlas vo svete a zároveň potrebuje konať rýchlo a to je práve dôvod, prečo musíme mať odvahu, aby sme príjmali rozhodnutia v zahraničnej politike kvalifikovanou väčšinou a aby sme si stáli za takýmito rozhodnutiami. Kľúčovým prvkom našej kolektívnej obrany bude samozrejme vždy Severoatlantická aliancia zostávame transatlantickými, ale zároveň sa musíme stať aj viac európskymi. Toto je práve dôvod, prečo sme vytvorili Európsku e, obrannú úniu. Naša práca e, na budovaní Európy, Európskej únie obrany a bezpečnosti je zakotvená do systému komplexnej bezpečnosti. Stabilizácia vždy prichádza cestou diplomácie, zmierovania a rekonštrukcie. Naši vojaci a vojačky pracujú bok po boku s policajnými dôstojníkmi, diplomatmi a rozvojovou pomocou. A vážení poslanci a poslankyne, títo muži a ženy si zaslúžia náš najväčší rešpekt a uznanie za ich neúnovnú prácu pre Európu. Samozrejme nemôžem hovoriť o Európe bez toho, aby som nespomenul našich priateľov zo Spojeného kráľovstva. Po krát v roku 2016 sa členský štát rozhodol, že opustí Európsku úniu. Je to naozaj veľmi vážne rozhodnutie. Nám je to lúto, ale rešpektujeme ho. Odvtedy spolu so súčasnou vládou Spojeného kráľovstva sa Európska únia snažila naozaj veľmi tvrdo um, dosiahnuť usporiadaný odchod Spojeného kráľovstva. Dohoda o odchode, ktorá bola uzavretá medzi vládou Spojeného kráľovstva a Európskou úniou, zabezpečuje istotu tam, kde Brexit vytvoril neistotu. Pri ochrane práv občanov a pri ochrane mieru a stability na ostrove, na Írskom ostrove. Tieto dve priority sú aj prioritou pre mňa. Som však pripravená pre ďalšie predlženie dátum odchodu v prípade, že bude potrebovať Spojené kráľovstvo viac času, a to z dobrých dôvodov. každom prípade Spojené kráľovstvo nadalej zostane našim spojencom, partnerom a priateľom. Vážení poslanci, poslankyne, keď som prišla do Štrasburgu pred 13 dňami, slúbila som, že prichádzam preto, aby som počúvala. Vypočula som si vaše obavy, Vypočula som si vaše nádeje, vaše očakávania, politické usmernenia, ktoré vám e, posielam, dnes e, odzrkadľujú naše diskusie. Na základe toho, čo som si vypočula, som si urobila svoje závery a prijala som svoje rozhodnutia. Poprvé, chcem, aby európsky občania zohrávali vedúcu a aktívnu úlohu pri budovaní budúcnosti našej únie. Chcem, aby sa mohli vyjadriť v rámci konferencie o budúcnosti Európy, ktorá by mala začať v roku 2020 a mala by trvať počas dvoch rokov. Po druhé, chcem, aby sme spolupracovali na zlepšení systému špicen kandidátov. Potrebujeme zabezpečiť, aby bol viditeľnejší pre širšiu skupinu voličov a zároveň potrebujeme sa vysporiadať s témou eh, nadnárodných kandidátskych listín do európskych volieb ako doplňujúci nástroj európskej demokracie. A po tretie, a po tretie, áno, podporujem právo legislatívnej iniciatívy pre Európsky parlament. V prípade, že táto snemovňa na základe rozhodnutia väčšiny svojich členov príjme uznesenie, ktoré bude žiadať komisiu, aby predložila legislatívne návrhy. Zavezujem sa, že zodpoviem pripravením legislatívneho návrhu pri plnom rešpekte proporcionality, subsidiarity a princípov lepšej tvorby legislatívy. Som presvedčená, že naše silné partnerstvo ďalej napomôže tomu, aby sme si vypočuli hlas ľudí. Pán predseda, môj otec mal 15 rokov, keď sa skončila strašná vojna, ktorá priniesla do mojej krajiny a aj na náš kontinent e, smrť, pustošenie, vyhananie a ničenie e, e, kvôli mojej krajine. Povedal nám, svojim deťom, mňa a mojim šiestim bratom a sestrám, aká tá vojna bola a rozprával nám o tom, čo to pre ňoho znamená, že nám tie ostatné krajiny v našom susedstve opäť podali ruku a prijali nás do kruhu demokratických národov. Začal pracovať pre Európske spoločenstvo uhlia a ocele a e, hovoril nám o tom takto spoločne obchodujeme a kto spolu obchoduje, tam vznikajú priateľstva a priatelia na seba nestrieľajú. Bol šéfom kabinetu pána von der Gröbena v Halčajnovej komisii a neskôr generálnym riaditeľom pre hospodárskú súťaž. Preto som sa narodila v Bruseli a bola som Európankou skôr, než som sa naučila, že som Nemkou alebo že pochádzam z Dolného Saska. A e, preto pre mňa existuje iba jedno e, zjednocovať a posilňovať Európu. Kto chce mi pomáhať pri tom, aby táto Európa rástla, silnela a prekvitala, bude mať e, po svojom boku mňa ako oduševnenú bojovníčku. Kto ale chce Európu e, oslabovať, rozdielovať alebo jej chce odoberať jej hodnoty, nájde vo mne e, zaritú odporkyňu. Keď bol môj otec e, starý, na sklonku svojho života sa trochu zmenilo to, čo hovoril o Európe. Už tak veľa nehovoril o vojne. Hovorieval, Európa je ako dlhé manželstvo. Láska možno e, nie je väčšia ako v prvý deň, ale sa prehlbuje pretože vieme, že sa môžeme na seba navzájom spolahnúť v dobrých aj v ťažkých časoch, pretože vieme, že sa síce hádame, ale môžeme sa opäť zmieriť, pretože nikdy nezabudneme, prečo sme vstúpili do tohto zväzku my eh, tu eh, všetci v, tomto, v tejto miestnosti eh, žijeme v Európe, ktorá rástla, ktorá zrela, ktorá zosilnela e, svojimi 500 miliónmi obyvateľov. Viac než 200 miliónov ľudí išlo voliť. Táto Európa má vplyv, chce prevziať zodpovednosť za seba a za tento svet. To nie je vždy jednoduché, to viem, môže to byť bolestivé aj namáhavé, ale je to naša najvznešenejšia povinnosť Ľudia chcú vidieť, e, že prinášame výsledky, že sa dostávame ďalej. Mladí e, to od nás žiadajú. Deti mi hovoria, moje deti mi hovoria, nehrajte na čas, e, využite túto šancu a preto som tu, preto potrebujem vašu pomoc a vašu podporu. K tomu apelujem na všetkých Európanov, aby sa k tomuto pripojili pretože treba ochraňovať to najcennejšie, čo máme. Nech žije Európa, vive l'Europe, long live Europe. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pani von der Leyen za jej prejav. Slovo teraz dostanú predsedovia politických skupín. Začneme eh, s pánom predsedom Weberom. Manfred, nech sa páči, máš slovo. Vážená pani von der Leyen, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Po voľbe nášho predsedu pred dvoma týždňami je na rade voľba eh, predsedu Európskej komisie. Ďakujem Ursula von der Leyen za váš program, za vaše myšlienky, návrhy pre Európu. Pre nás eh, ako politickú skupinu EPP eh, sú v centre naše volebné sluby. To, čo sme my slúbili našim voličom, je pre nás orientáciou. 40 miliónov ľudí hlasovalo za eh, poslancov eh, vo frakcii EPP. Oni od nás očakávajú, že témy, ktoré sme im slúbili, budeme aj realizovať. Spravodlivú Európu s porovnateľnými životnými podmienkami pre všetkých, modernú Európu, kde zostaneme lídrami vo výskume alebo sa ním opäť staneme. Európa, ktorá zabezpečí eh, hranice pred nelegálnou migráciou a zároveň bude pomáhať ľuďom v núdzi. Otvorená Európa, ktorá obchoduje a žije v partnerstve s Afrikou. Ekologická Európa, ktorá chráni našu klímu a zároveň má na pamäti aj e, iné následky. Ursula von der Leyen je kresťanská demokratka, európanka a preto spoločne e, s ňou budeme realizovať naše volebné e, sľuby. Európska ľudová strana dnes zomknuto podporí Ursulu von der Leyen a bude za ňu hlasovať. Ďakujem Francovi Timmermansovi, eh, Skakeler, Basovi Eichoutovi aj ostatným za ich eh, angažované eh, nasadenie vo volebnom boji. Bol som rád, že som mohol byť kandidátom, ukázať moju tvár, vecne bojovať za moje presvedčenia ľudí, ľudsky presviečať a potom ako demokrat rešpektovať volebný výsledok. 200 miliónov ľudí sa zúčastnilo e, volieb do Európskeho parlamentu. Aká oslava európskej demokracie. A želaním je, e, že za to dostanú demokratickú Európu. Vývoj posledných dní nie vždy úplne reagoval na toto želanie európskych občanov. E, napríklad pokiaľ ide o želanie demokraticky menovaných kandidátov, nerešpektovať označiť ich e, za e, e, nezvoliteľných, nenominovateľných. Áno, vznikli tu škody, ale škody, ktoré vznikli, sa nedajú vyriešiť tým, že sa vytvoria nové škody. Európa potrebuje akcieschopnosť a stabilitu a preto moja politická skupina pred dvoma e, týždňami e, zvolila, podporila e, kandidáta SND na post predsedu Európskeho parlamentu a preto ja očakávam dnes od ostatných, že podporia kandidatúru Uršuly von der Leyen na post predsedničky Európskej komisie. Musíme sa vedieť na seba spolahnuť, iba tak sa nám to v Európe môže podariť. Samozrejme, v budúcich eh, piatich rokoch musíme eh, podporovať eh, európsku demokraciu, musíme zlepšovať kontrolu implementácie európskeho práva a aj právne zakotviť systém špicen kandidátov, aby to, k čomu došlo, sa naozaj jednoznačne stalo minulosťou. Ja a moja politická skupina sa budeme zasadzovať za Európu, ktorá patrí ľuďom. Pre nás, eh, kresťanských demokratov, je dnešný deň eh, dňom eh, začiatka. Chceme začať s Ursulou von der Leyen ako predsedničkou novej komisie. Ďakujem, pán predseda Weber, pán predseda Garcia Pérez v mene skupiny socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani von der Leyen, dnes je významný deň. Je to jeden z tých dní, ktoré sú vyznajú pre históriu a bude sa rozhodovať o budúcnosti únie. Ste politik, ktorý má vo svojom srdci európsku politiku. A my máme svoju zodpovednosť eh, voči občanom a preto chceme konať zodpovedne. V nastavujúcich piatich rokoch Chceme vytvoriť e, takú budúcnosť, ktorá bude udržateľná pre všetkých Európanov. Dovolte, aby som v takýto významný deň pripomenul jedného veľkého Európana. Pred 40 e, rokmi práve sa vyjadril v tomto parlamente a bol to Willy Brandt. V súvislosti s prvými priamými voľbami do Európskeho parlamentu v roku 1979. A práve musíme myslieť aj na určité nedostatky, ktoré nastali e, pri rozvoji demokracie. Často sa zdalo, že výdobytky budú dosť vzdialené od občanov, ale je dôležité, aby sme dokázali prekonať aj ideologické rozpory a aby sme mysleli aj na mladých ľudí poukazoval teda na tieto významné aspekty. A teraz po 40 rokoch vidíme, že európska demokracia sa rozvíja pomerne pomaly. A preto musíme hľadiť aj na to, čo sa nám nepodarí doposiaľ dosiahnuť, ale nesmieme dopustiť, aby sme sa vracali opačným smerom. A ocenujeme vyjadrenie pani kandidátky von der Leyen v súvislosti so špicen kandidátmi na funkciu predsedu komisie. Je dôležité, aby komisia bola schopná reagovať na požiadavky a potreby občanov je dôležité, aby vo vedení komisie bola osoba, ktorá dokáže nasmerovať prácu komisie. A preto treba sa patrične zamerať napríklad aj na aspekty klimatických zmien a v tomto zmysle prijímať aj legislatívu. Treba správne nastavovať záväzky a ciele až do roku 2030. Treba brať e, zreteľ aj na ekologické zmeny, ktoré nastávajú. Okrem toho musíme zohľadniť aspekty transformácie a zabezpečiť udržateľný rozvoj. Preto je potrebné zabezpečiť dostatok investícií z verejných zdrojov. Nehovoríme tu len o tom, že európsky semester by mal byť len určitým indikátorom, ale treba naozaj dotiahnuť dokonca všetky tie aspekty, ktoré boli naplánované z hľadiska ekonomickej transformácie, aby sa vytvorili nové príležitosti, aby sa pomáhalo občanom a aby sa zaistila udržateľnosť rozvoja. A okrem toho je potrebné teda hľadiť aj na zabezpečenie flexibility ekonomiky, aby sme pomáhali tým najzraniteľnejším a preto pre nás bude veľmi dôležitý práve sociálny pilier Európy a aspekty garancií pre rodiny a pre deti. Pani van der Leyen poukázala taktiež na význam boja proti chudobe. Áno, musím súhlasiť s tým, že každý svojim dielom musí prispieť. Chcete, aby svojimi, e, svojim podielom teda prispeli aj iní do toho spoločného koša a Ide o to, aby sa zlepšila pozícia pracovníkov, zamestnancov a zamestnankyň. Okrem toho je tu aspekt rodovej rovnosti. Naša politická skupina toto pokladá za jasnú prioritu. Treba prijať stratégiu, ktorá bude znamenať rovnoprávnosť pre mužov aj ženy, tak ako je to zakotvené v základných dokumentoch Európskej únie. Ďalší významný aspekt je princíp právneho štátu, ktorý treba dodržiavať. Verím, že mnohí tu prítomní by boli určite radi, pokiaľ budete aj v praxi požadovať eh, aspekty, ktoré sa týkajú eh, právneho štátu, teda aj tie princípy, ktoré obhajoval eh, kandidát Franz Timmermans. Okrem toho musíme hovoriť o solidarite, o humanitných koridoroch. Nestačí len posilňovať ochranu a bezpečnosť, posilňovať Frontex. Musíme hľadiť aj na životy ľudí, čiže musíme zabezpečiť systém záchrany utečencov a zabezpečiť patričnú mieru humanitárnej pomoci. Pani von der Leyen, sme tu preto, aby sme si vás vypočuli. Nechceme vytvoriť inštitucionálnu krízu v teraz, tejto epoche, kedy Európa určite nepotrebuje takúto krízu. A Verím, že teda Európa bude schopná sa vysporiadať so súčasnou situáciou a nemajte pochyb o tom, že eh, určite sme tými, ktorí chcú eh, aj naďalej udržať nádej pre Európanov a v tomto zmysle eh, verím, že spolu s vami sa nám podarí pomôcť ku prospechu Európy. Ďakujem. Pán predseda Čološ bude mať teraz slovo v mene EUR. ECR, pardon. Pani von der Leyen, tento parlament ešte nikdy nebol v takej dôležitej úlohe. A konvenit... Rada, e, ktorá vás navrhla, bola tiež e, rozdelená. Napokon e, po dlhých rokovaniach sa dospelo k kompromisnému balíčku. Je mi ľúto, že sa nepodarilo v tomto balíčku odraziť geografickú vyváženosť e, medzi e, teda nomináciami bolo by dobré, keby sa táto vyváženosť docielila v kolegiu komisárov. Boli ste nominovaná aj e, e, vďaka záväzkom, e, ku ktorým ste sa zaviazali. Očakávame od vás veľa aj po voľbách. Európsky občania majú konkrétne očakávania, treba urobiť konkrétne zmeny som rád, že ste spomenuli budúcnosť Európy. Naozaj potrebujeme e, posilniť e, demokratizáciu Európskej únie. Európania si všimli, že v týchto posledných e, dňoch, kedy proeurópske síly v Európskom parlamente s vami rokovali, sme hľadali spoločnú proeurópsku platformu Eh, chceli sme vytvoriť spoločný pracovný rámec medzi Európskym parlamentom a komisiou pre budúcich 5 rokov. Naša politická skupina je pripravená, ochotná vás podporiť, ak môžete slúbiť eh, eh, nezávislú obnovu v Európe pro Európania vás môžu e, podporiť. Chceme, aby sme spoločne vytvárali Európu pre európskych občanov, e, ktorá im prinesie e, dôveru v európske inštitúcie. Pred voľbami sme sa báli, že vo voľbách zvýťazí euroskepticizmus, ale nepreukázalo sa to. Proeurópske síly sú v tomto parlamente ešte stále veľmi silné Nemôžeme sklamať e, tie milióny Európanov, ktorí povedali Európe áno. Právny štát treba chrániť. Nemôžete e, sklamať ani milióny mladých e, ľudí, ktorí išli hlasovať vo voľbách, ktorým leží na srdci klíma, dobre pracovné miesta pre budúce generácie. Nemôžeme sklamať ani zamestnancov, zamestnávateľov a firmy. Chceme hospodárstvo, ktoré bude slúžiť ľuďom a ktoré bude postupovať ekologicky, udržateľne a nebude obchádzať nové technológie ani digitalizáciu. Digitalizácia e, sa nemôže stať e, ohraničením, musí byť otvorená všetkým Chceme zabezpečiť prosperitu e, všetkým Európanom a očakávame od vás, pani von der Leyen, že budete Európu viesť proeurópsky. Európa nie je len nejaká správna jednotka, ale je to politický cieľ. Keď vás tento e, parlament potvrdí, v čo dúfam, budete často počuť že to, či ono nie je možné, nedá sa zmeniť, ale vy sa musíte potom naďalej snažiť o takéto zmeny. Ďakujem. Eh, Slov má teraz eh, pán Lambert. Náš spoločný dom horí, eh, horí klímou, biodiverzitou, ktorá eh, sa, skla, eh, eh, ktorá sa zmenšuje a zdrojmi, ktoré miznú. Máme tu technologické revolúcie, mnohé zmeny sú ohrozené jednotlivé slobody, občianské aj právny štát Takže naozaj nutné, aby sme sa nezastavili len pri dobrých zámeroch. Je tu e, potrebné s odhodlanosťou e, sa zasadiť za zmenu e, smeru proti tým, ktorí chcú obhajovať status quo. Takto sme nastavení my, skupina zelených sa práve snaží preto a toto od nej žiadajú jej voliči. Pani von der Leyen, ešte pred troma týždňami e, ste e, nemali ani šajnu, že budete navrhnutá na najvyššiu európsku funkciu, takže ste sa museli učiť rýchlo. E, minulý týždeň sme neboli až takí presvedčení, že ste presvedčená o tom, že treba naozaj urgentnú zmenu. Avšak prejav, ktorý ste pred chvíľkou predniesli, predstavuje obrovský pokrok. Ehm, treba sa naozaj zasadzovať za konkrétne kroky, za eh, boj za rovnoprávnosť žien a eh, mužov. Eh, treba sa zasadiť naozaj za zníženie emisí o polovicu do roku 2030. Potrebujeme tu mať aj uistenia ohľadom teda nezamestnosti či minimálnych príjmov. To sú myšlienky, ktoré boli tabu vo vašej politickej rodine. A prečo by sme mali rozdeliť naše klimatické e, ciele do dvoch etá? Prečo nezačať e, konať dnes? Táto e, myšlienka kondicionality, že budeme postupovať ďalej, až keď aj ostatní budú pripravení, je dôležité, eh, aby sme sa postarali o všetkých, eh, keď, sa, keď tu budeme mať tieto ekologické zmeny. Treba teda pomôcť eh, tým ekonomicky najslabším, keď sa bude vychádzať z E, vlastne uhlia, z ekonomiky vychádzajúcej e, z uhlia. Životné prostredie to nie je len e, klíma, ani slovičkom si nespomenuli biodiverzitu alebo vyčerpávanie surovín a zdrojov Rozpočet Európskej únie má veľmi deštruktívny dopad na ne. Ehm, nič z tohto ste nespomenuli, je to zatiaľ e, téma tabu. Samozrejme sú za tým e, určite konkrétne e, zámery. No a potom globalizácia často zvyšuje nerovnosti na tejto planéte a e, zhoršuje e, vlastne situáciu životného prostredia a klímy. Treba sa asadzovať za udržateľný e, rast, za príslušné klauzuly v medzinárodných obchodných dohodách a pokiaľ ide o imigráciu, nepočul som, e, že by ste naozaj e, sa vyjadrili k škandálu Európy, e, pevnosti. Štáty zlyhávajú, snažia sa, aby ich hranice boli nepreniknutelné za každú cenu, aj za cenu porušovania ľudských práv. Vy nám navrhujete nový pakt eh, pre azyl a imigráciu. Pani von der Leyen, takýto pakt existuje. Väčšina piatich politických skupín tu v Európskom parlamente ho prijala. Eh, nesnažte sa znovu objaviť eh, koleso. Snažte sa akurát presvedčiť radu, ktorá tento návrh blokuje. Aj v iných oblastiach sú vaše návrhy dosť e, vágne. Treba, aby ste sa zasadili, že e, sa budú všade rešpektovať e, európske hodnoty. Nie je možné, aby v krajinách ako Maďarsko a Poľsko boli potierané slobody Takže naozaj treba e, zmeniť e, smer. E, máme tu naliehavé potreby v sociálnej oblasti, v politickej oblasti, v environmentálnej oblasti. Treba to riešiť. Chápete, že v takejto situácii my vám nemôžeme dnes odovzdať vlastne dať vám zelenú, aby ste viedli Európu Treba, aby sme vytvorili proeurópsku väčšinu a väčšinu, ktorá je za zmeny. E, my potrebujeme na to väčší čas. Vy od nás žiadate, aby sme rozhodli dnes. Toto nám viac času nedáva. E, treba e, sa zaoberať dlhšie tým, aby sme vybudovali skutočné spojenie, svoju skutočnú alianciu. Ako som vám povedal, Minulý týždeň sme začali e, rokovať a pôvodne sme boli negatívne e, nastavení. Dôležité je, pokiaľ ide o dnešné hlasovanie, aby ste sa naozaj e, zasadili za konkrétne zmeny v tých najväčších výzvach, pre ktorými stojíme. Ďakujeme. Slovo má pán Mojten. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, eh, drahá ministerka von der Leyen, dnes tu v parlamente musíme prijať veľmi dôležité personálne rozhodnutie. Úrad eh, Európskej eh, komisie je veľmi dôležitý pre Úniu a jej členské štáty. Toto rozhodnutie teda musíme prijať veľmi starostlivo. Iba osoba, ktorá sa e, naozaj veľmi hodí do tohto úradu, môže byť zvolená. Pani von der Leyen, pri všetkom rešpekte k vašej e, osobe, naša politická skupina Identita a demokratia po e, preskúmaní dospela k rozhodnutiu, že takémuto obrazu nezodpovedáte. V prvom rade my, e, Nemci, nesúhlasíme s e, vašim e, prístupom k vedeniu politiky. Už roky vás pozorujeme v Nemecku ako ministerku pre rodinné záležitosti, ministerku práce a napokon ministerku obrany. V žiadnom z týchto ministerstiev ste nepostupovali uspokojivo ušetrím Európsky parlament eh, presného vymenovania eh, toho, čo sa vám nepodarilo. Eh, príliš veľa ste šetrili, naša armáda tým veľmi utrpela, nie je akcieschopná. Slúbili ste, že tak či tak, nezávisle od výsledku dnešného hlasovania, vlastne prestanete byť zajtra ministerkou Eh, toto bude, myslím, veľmi dobré pre Nemecké ministerstvo eh, obrany. Nič z nášho pohľadu nehovorí za to, že by ste vedeli byť lepšou eh, predsedničkou komisie, než eh, ako ste boli ministerkami v rôznych ministerstvách eh, v Nemecku. Sľubili ste toho veľa, ale väčšinou sa realizoval pravý opak toho, čo ste slúbili. To sme vnímali veľmi kriticky, ale nielen my Zaznel, e, zaznela tu téma článku 7. E, Niektorí od vás žiadajú prísnosť v tejto oblasti. V skupine EKR ste povedali, že budete e, prižmurovať oko pri tomto princípe. Všetci si všímajú tieto rozpory, každému rada slúbite to, čo si želá počuť a vyzerá, že to je taký klasický e, prístup mainstreamových e, politikov. Hrá, e, hráte sa na Jekyla a Hyda v nádeji, že napokon získate čo najväčší počet hlasov, ale chýba vám presvedčivá vízia modernej Európskej únie, ktorá by sa sústredila iba na svoje na svoje e, e, najdôležitejšie úlohy, ktoré sú v jej jadre a dala slobodu členským štátom. E, slúbujete čoraz viac únie, čoraz viac kompetencií a úplne rozporúplné obsahy. Myslíte starým spôsobom, ale si to ani neuvedomujete. Z tých otázok, ktoré som vám položil na konferencii predsedov za moju politickú skupinu, ste ani na, na dve vôbec nezodpovedali a na tretiu ste zodpovedali úplne neuspokojujúco. Takže taká, takáto, e, takýto socialistický výkon, ktorý ste e, tu dnes predviedli, našu skupinu neuspokojuje a preto budeme hlasovať proti vám. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Fito, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, pozorne som si vypočul pani von der Leyen, Rovnako som veľmi pozorne počúval na našom stretnutí skupiny a musím povedať, že vo svojom dnešnom prejave mala veľmi eh, jasne zmenené pozície oproti tomu, čo sme si vypočuli minulý týždeň. Eh, takže